dostávam k schváleniu programu tohto týždňového zasadnutia, ktorý bol schválený konferenciou predsedov 14. Eh, novembra v zmysle článku 49. Eh, dnešná, dnešný program schôdze eh, skupina Zjednotené lavice a NGL žiadajú o uznesenie, ktoré sa týka tej rozpravy a chceli by teda hlasovať o tejto veci vo štvrtok. Najskôr dám Slovanie Hazenkamp, aby priblížila túto žiadosť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V zmysle článku 152 rokovacieho poriadku chcem apelovať na parlament, aby otázku na ústne zodpovedanie do 2015, eh, ktoré sa týka novej stratégie blaha zvierat na obdobie 2016-2020, aby ho podopreli novom, novým uznesením. Súčasná stratégia vyprší 21. Eh, decembra a z komisie nedostávame žiadne signály, že by chceli nejakú novú stratégiu predostrieť. To je neakceptovateľné. Je tam veľa vecí, ktoré sa týkajú blahobytu blaha zvierat eh, v Európskej únii, ktoré by mali byť riešené a chceme, aby komisia predložila jasný cestovný plán, cestovnú mapu, ako to zastrešiť. E, drahé kolegy, kolegovia, aj v mene kolegu Stefana Eka vás chcem poprosiť o podporu, aby sme tam doplnili toto uznesenie na záver rozpráv. A ak si myslíte, že na zvieratách záleží, tak toto je vhodná chvíľa to potvrdiť konkrétnym činom. Ďakujem pekne. Kto by sa chcel vyjadriť za tento návrh, za túto žiadosť? Chce vystúpiť niekto za? Chce za. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pani Hazekamp za vašu iniciatívu. Vidíme, že tu bolo veľa legislatívnych návrhov, veľa podnetov, ktoré boli prijaté na pôde tejto snemovni za posledné roky, ale chýba im istá koherencia, nie je to kompletná stratégia, dokonca nie je tu nejaká taká konzekventná, konzekventný legislatívny rámec v rámci únie v súčasnej. To znamená, že zvieratá trpia, máme rôzne právne úpravy v rôznych krajinách a znamená to zároveň, že pokiaľ ide o polnospodárske výrobky, nemáme spoločný e, trh. Preto podporujem návrh GUE. E, ďakujem pekne. Je niekto, kto chce vystúpiť proti? E, nie, a nie, nech, je tam predsa niekto. Nech sa páči. Proti, proti. A nech sa páči. Ak dovolíte, pán predseda, chcel by som, chcel by som spraviť jedno porovnanie. My sme požiadali, aby, pokiaľ ide o tú diskusiu k do útokom v Paríži, aby na záver sme mohli e, sa spýtať komisie, čo chce spraviť preto, aby sme spustili a zavedli do praxe všetky tie opatrenia, ktoré boli e, prijaté, ale neboli ešte v praxi zrealizované a ktoré možno, že by mohli e, stovky životov zachrániť. Takže som prekvapená, že v parlamente máme pocit, že e, toto uznesenie, pokiaľ ide o e, welfare zvierat, je dôležitejšie ako e, toto naše, táto naša téma, ktorá naozaj týka prežitia ľudí. To ma naozaj prekvapuje, toto porovnanie. Pani Alio Mari, naozaj kompliment. Veľmi šikovnou formuláciou ste sa vyjadrili za ten návrh, napriek tomu, že ste vystupovali pôvodne proti a dokonca ste aj prezentovali svoj e, protest, takže skvelé. Teraz ale ideme k hlasovaniu. Kto je za návrh kolegyne Hazenkamp? E, poprosím vás. E, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené tým pádom. Dobre, Kolegovia si želajú elektronické preverenie. Haben abgestimmt? Všetci hlasovali? Koniec hlasovania. Tá žiadosť bola prijatá. dienstag liegen mir pokiaľ ide o útornejší program, tak tam nemám predložené žiadne návrhy. Pokiaľ ide o stredu, tak e, zelený, skupina zelených chce hlasovanie o e, správe Ferreira Tora o daňových rozhodnutiach a iných opatreniach, aby toto bolo presunuté na štvrtok. Pán Lambert sa vyjadri k tejto veci. Rozhodli sme sa tu v parlamente, že e, budeme bojovať proti takýmto daňovým e, neferným e, postupom zo strany podnikov a pripravili sme plus právu na výbore. Myslím si, že to príjmeme veľkou väčšinou, čo ma teší. Ale mám tu jeden problém. Počas retnutia minulý týždeň konferencia predsedov sa rozhodla s väčšinou, že minimálne o jeden týždeň posunie na neskôr rozhodnutie tu na plenárke navrhnúť e, e, predloženie aktivity výboru pre dane z politických dôvodov. E, nechceme dávať nejaké nejaký pocit, že najprv príjmeme e, správu a potom budeme predlžovať až na, v druhom e, kroku e, ten výbor, aby to nevyzeralo, že nemáme záujem o tú e, tému. Ja som dostal všelijaké signály a odkazy od rôznych politických skupín, aj od väčšiny v parlamente, ktorá je za to, aby sme predlžili fungovanie tohto výboru a konferencia predsedov by o tomto mohla teda rozhodnúť už vo štvrtok, aby sa o tom okamžite, e, o tom ešte vo štvrtok na obed mohlo teraz hlasovať. E, v tom prípade by tento problém už nebol a v tomto prípade by sme mohli správu prijať v stredu a hlasovať o predlžení toho výboru vo štvrtok. E, máme e, k tomu isté možno otázníky, ale e, myslím si, že by to mohlo byť vykonané takýmto spôsobom, aby tam nebolo, nebola tá dlhšia časová pauza. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Lambert. Pán Demazi chce vystúpiť za tento návrh. Nech sa páči. Pán predseda, viac ako pred rokom v rámci LuxLeaks eh, došlo k odhaleniu eh, tých škandalóznych daňových dohôd. Eh, každý hlúpy policajt vie, že nie je možné uzavrieť vyšetrovanie skôr, ako sú predložené všetky dôkazy, ale nám doš- bolo systematicky odopieraný prístup k všetkým dokumentom. E, tu v parlamente to nebolo všetkým tak jasné, preto tu bolo veľa rozruchu minulý týždeň, preto ja chcem apelovať na to, vy presunte to hlasovanie, ten eh, súčasný mandát nesmie vypršať a ešte tento týždeň treba pristúpiť k jeho predloženiu a treba patrične pozmeniť program schôdze, pretože ináč eh, úplne sa zdiskreditujeme v rámci nášho boja proti daňovým oázam alebo rajom. Pán Weber. Pán predseda, chcel by som poprosiť o objasnenie, e, pretože e, pochopil som kolegu zo Zelených tak, že e, potom bude stiahnutý ten žiadosť, ako náhle bude daný jasný prísľub, že všetci v rámci pléna sa vyslovíme za predlženie. Ja za moju skupinu, za EPP, môžem povedať, že my chceme predlženie o 6 mesiacov a presne tie otvorené otázky, ktoré ešte stále sú na stole, tie by sme mali objasniť. Tým pádom by bol vytvorený základ na tú vašu požiadavku, keby aj ostatné skupiny povedali, že Eh, to podporíme a potom môžeme v stredu eh, to hlasovanie realizovať. Tak som pochopil požiadavku kolega a my ako skupina sme pripravení tie otvorené otázky zodpovedať. Dobre. Pán Zimon. Ja za sociálnych demokratov eh, chcem povedať, že samozrejme aj v napriek tomu, že je tu veľa nepokoja, tak sme v stave e, schváliť v stredu e, správu Ferreira a potom v štvrtok na konferencii predsedov o tom hovoriť a potom v štvrtok e, na pléne schváliť predlženie toho mandátu. Som kolegovi Lambercovi vďačný, že potom príde z jeho strany k siahnutiu tejto požiadavky, tejto žiadosti. Čiže stiahnete potom tú žiadosť. Áno. V poriadku. Potom už nemám žiadne ďalšie žiadosti, ktoré sa vzťahujú k programu schôdze tohto týždňovej. Ďakujem pekne. Dostávame sa k súčasnému stavu rozvojového programu z Dalhy so zretelom na 10. konferenciu ministrov VTO. Najskôr dostáva slovo pani komisárka